von Rompuy a pán Barroso. Totiž by to bolo znakom toho, že tieto inštitúcie konajú spolu. Ďakujem pekne. Dostávame sa k hlasovaniu, dámy a páni, o správe pána Rabkaja žiadosť o zbavenie imunity Martina Ehrenhäusera. Kto je za, prosím, zdvihne ruku. Je niekto proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijíma sa. A teraz návrh Všeobecného rozpočtu Európskej únie. Najprv má slovo pán Lavia. Nech sa páči, pán Lavia, máte slovo. Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia. Každý rok je to tak, že tento postup je veľmi komplikovaný a treba hlasovať o technických záležitostiach. Pri viacnásobných zmenách sa hlasuje o všetkých riadkoch, na ktorých sa zmena vzťahuje. Potom existuje niekoľko korektúr pre prípravné opatrenia, o ktorých treba hlasovať. Tieto E, pilotné opatrenia na meranie. E, ďalej sa príjma v 3Ačke, ďalej prípravné opatrenia, pokiaľ ide o zeleninu v okruhe 2, nie v 3B, podpora zdravotníckých systémov v Európskej únii. Jedno, jedna milión, jeden milión a nie 100 tisíc. Ďalej prípravné opatrenia týkacie sa aj inovácie sa redukuje o 2 milióny v porovnaní s návrhom rozpočtu. Ďalej humanitárna pomoc sa redukuje o 1 milión v porovnaní s návrhom Okrem toho musím povedať, že pozícia parlamentu sa nezohľadovala. Záverom by som sa chcel obrátiť na všetkých poslancov. Je dôležité, aby sme boli zomknutí, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2013, pretože máme pred sebou ťažkú fázu zmierovania, pretože rada nechce dávať k dispozícii tieto prostriedky, takže chcem vás požiadať, aby ste e, jednoznačne hlasovali, aby je, aby, že teda Európsky parlament je ochotný jednotne bojovať tak, budem sa snažiť robiť to koncentrovanie. V poriadku. Tak tieto návrhy, ktoré boli prezentované v úsnej forme, takže tie body, o ktorých pán Lavia hovoril, budeme teraz o nej hlasovať. Kto hlasuje, prosím, nech zdvihne ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. A teraz blok 1, pozmenujúci návrh. Kto je za? Blok 1. Kto je za? Začnem od začiatku. Moment, to bola moja chyba. Blok 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 988, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 781, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Takže ešte raz to preveríme. Otvárame hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté veľkou väčšinou. 272, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 351, kto je za. Otváram hlasovanie podľa mien. 351. Hlasovali prosím všetci kolegovia. Končím hlasovanie. prijaté. 206, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 774, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Dostávame sa k 200. podľa mien. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci kolegovia. Končím hlasovanie. Prijaté. Pán Des. Ďakujem pekne, pán predseda. Po 8 rokoch konštatujem, že to nefunguje s hlasovaním dnes príde k vám technik. Bolo by dobre, keby si kartu ešte raz, teda vybrali a potom sunuli ešte raz. A dostávame sa k 946. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci kolegovia. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Dostávame sa k 965, ke v dvoch častiach menovité hlasovanie. Začíname. Prosím, hlasovali všetci kolegovia. Končíme hlasovanie. Zamieta sa. Druhá časť, prosím. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci kolegovia. Končím hlasovanie. Zamieta sa 966. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa pozmenujúci návrh 1200. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Tak ešte raz. 1200. Kto je za? Kto je proti? Jednoznačne prijaté. Dobre, ale môžeme to preveriť. Ešte raz, teda pozmujúci návrh 1200. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa 116. Nemusíme. 762. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa 104. Nemusíme menova, menovité hlasovanie 899. Začíname hlasovať. Hlasovali prosím všetci kolegovia. Končím hlasovanie. Príjma sa pozmeňujúci návrh 1162. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa. 190. 190 nemusíme. 280, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 282, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Teraz blok 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Trojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Teraz pozmeňujúci návrh 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa pozmeňujúci návrh 29. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa pozmenujúci návrh 998, nemusíme, 1148 v menovitom hlasovaní, kto je za. Všetci prosím hlasovali, končím hlasovanie. Príjma sa 876 nemusíme, 1005, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, zamieta sa. Teraz 754, 997 v menovitom hlasovaní, otvorom hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Musím vás sklamať. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. Zamieta sa dvojka. Kto je za? V menovitom hlasovaní. Otvárame hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 992, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Blok 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 977, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, omieta sa. 298, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 978. Nie, toto nemusíme, keďže sme predchádzajúci prijali. 793. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrža hlasovania? Príjma sa. 979. Nemusíme. Pozmeňujúci návrh 300. Kto je za? kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa. O 891 nemusíme hlasovať. Pozmenujúci návrh 1147. Takisto nemusíme hlasovať. Nie, predsa len musíme v menovitom hlasovaní. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. 892 nie. Pozmeňujúci návrh 308. Kto je za, kto je proti, kto sa zdrž hlasovania, príjma sa. O 741 nemusíme hlasovať. Ja, ale musí sa hlasovať o vysvetlení. Takže kto je za, kto je za tieto vysvetlenia, kto je za. Myslím, že sú všetci takí zmetení ako ja. Tak pýtam sa, kto je proti. No myslím, že sa to zamieta. 281, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 1152, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa 893 sa nebude hlasovať. 111, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa blok 6. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 111, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa 274, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa 1018, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa 1, 2, 40, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci, končím hlasovanie. prijíma sa 939, o tom nemusíme hlasovať. 1, 2, 4, 1 v dvoch častiach, to je za prvú časť kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, prijíma sa druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, prijíma sa 1, 2, v dvoch častiach, to je za prvú časť, proti, zdržal sa hlasovania, prijíma sa druhá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, to musíme skontrolovať. Druhá časť, otváram hlasovanie. Druhá časť, 11.92. Hlasovali prosím všetci, končíme hlasovanie. Prima sa. 262, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Jedenásť deväťdesiatštyri, takisto menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa o 220 a 1020 nemusíme hlasovať. 1195 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa 221 1021. O tých nebudeme hlasovať. 432, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa pozumenujúce návrhy 222, 1022, o tých sa nebude hlasovať, 127, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 128, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Príjme sa. 948 tým pádom je bezpredmetný. Teraz 244 hlasujeme elektronicky. Ak ste všetci dohlasovali, končím hlasovanie. Prijíma sa, preto je bezpredmetný 935. Teraz 245, kto je za, ale elektronicky. Haben alle abgestimmt? Ak ste všetci dohlasovali, končím hlasovanie. Príjima sa. Vypadáva ďalší. A teraz 1243, 1243 hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. prijíma sa a tým pádom následné e, pozmiece návrhy sú bezpredmetné. Teraz 1245 e, e, hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Angenommen, die folgenden Änderungsanträge. Prijíma sa, následné sú tým pádom bezpredmetné. Teraz elektronicky 1246 hlasujeme. Haben alle abgestimmt? To hlasovali ste, končím hlasovanie. Angenommen, der Folge... sa a tým pádom následný je bezpredmetný. 247, kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Ak e, nebudete výrazne hlasovať, ja nemôžem rozpoznať, či máte ruky zdvihnuté alebo nie. Musíte naozaj trošku vyššie dať tie ruky. 275 e, je bezpredmetná, teraz 1196 elektronicky. Ak ste všetci hlasovali, končím hlasovanie. Výjima sa a tým pádom následné sú bezpredmetné. Teraz blok číslo 7, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 1258 elektronicky hlasujeme. Ak ste všetci hlasovali, končím hlasovanie. Prijíma sa. Ďalšie pozmeňujúce návrhy sú bezpredmetné. Teraz pod blok 8, kto je zaň, proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Potom pozmenujúci návyk 1263 elektronicky, kto je za. Pardon, otváram elektronické hlasovanie, opravuje sa pán predseda. Nejak sú pomalé dnes tie stroje hlasovacie. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz blok číslo 9. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Blok 10. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 11. Kto je za ňou? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 12 za. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 13 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 14 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 15, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. Teraz dávam slovo Eh, rade, ak si tak želá. Peter. Nech sa páči, pán Mavrojanis. Das ist aus prozeduralen Erwägungen und Notwendigkeiten muss das so sein. Je to procedurálna eh, nevyhnutnosť, musí to tak byť. Ukludnite sa, pán Konbendit. Vážený pán. Vážený <clears throat> pán predseda, vážení členovia Európskeho parlamentu, dámy a páni. Európsky parlament práve prijal pozmeňujúce návrhy k návrhu rozpočtu na rok 2013. Z toho vyplýva, že ja vo svojej funkcii predsedu rady súhlasím s tým, aby prezident Európskeho parlamentu, predseda Európskeho parlamentu presvedčil zmierovací výbor, ako si to vyžaduje článok 314 písmeno C zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán Lavia, máte niečo k tomu? Nech sa páči. ricordarle che abbiamo saltato un emendamento, l'emendamento duecentosessantadue Preskočili sme návrh eh, eh, v rámci štvorky bloku. Teraz správa eh, Vogen všetky oddiely niekto si chce k tomu vziať slovo. Pozmeňujúci návrh 18. Kto je za? Dagegen. Enthaltungen. Zdržal sa niekto? Preveríme si to. Hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmenujúci e, návrh 35, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 42 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta 43 za, proti, zdržal sa niekto, 44 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 45 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 21 eh, elektronicky. Hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz pozmeňujúci návrh 36. Eh, Kto je za? Proti? Zdržal sa nie je to. Zamieta sa. Pôvodný text teraz. Prvá časť. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, tiež sa to prijíma. Teraz pozmejci návrh 22C od skupiny EKR. 22D od ECR. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 19, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Jednotka. Elektronicky hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Dvojka elektronicky. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Zamietá sa trojka, menovite, elektronicky hlasujeme. Hlasovali ste, prosím, všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 37, kto je za? Proti? Držal sa niekto, zamieta sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto. Musíte naozaj výrazne hlasovať. Kto je za 38? Proti? Zdržal sa niekto? To si musíme preveriť elektronicky. Hlasujeme o 38. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmenujúci návrh 47. E, Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Štvorka elektronicky. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeniaci návrh 48 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 5 elektronicky hlasujeme. Hlasovali ste prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 20 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 39 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Sedmička, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Desiatka za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 46 za, proti, Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 8 elektronicky hlasujeme. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Zamieta sa. 40 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 41 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Deviatka za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 24 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 25 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Hlasujme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Jednoznačne sa zamieta. Pozmeniaci návrh teraz 15 a to elektronicky hlasujeme. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa 16. A to elektronicky. Hlasujeme. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa 26. Elektronicky opätovne hlasujeme o 26. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmejúci návrh 27. Kto je za? Proti? Držal sa niekto? Zamieta sa. 28 elektronicky. Hlasujme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Ešte raz elektronicky 29. Hlasujeme. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz pôvodný text, odsek uh, eh, 36, kto je za? Pardon, 86, prijíma sa 87 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pôvodný text 88 v dvoch častiach. Prvá časť elektronicky. Hlasovali ste, prosím, všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa druhá časť opätovne elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. Pôvodný text 89 elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa. Druhá časť tiež elektronicky. Hlasujeme. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Odsek 90. Opätovne elektronicky. Hlasujeme. Hlasovali ste. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 11. Kto je za ne? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Ak si to želáte, preveríme to. Hlasujeme o 11. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz pôvodný text e, od 91. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 30. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 31 v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa druhá časť. Teda, pardon, tá je, je bezpredmetná. Teraz 32. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 33. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 17 elektronicky hlasujme. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 40, 34. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Nie je mi to celkom jasné a preto hlasujeme elektronicky o 34. Hlasujeme o 34. Končím hlasovanie. Prijíma sa. A teraz elektronicky o uznesení, o celom uznesení hlasujeme. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Prijíma sa. Blahoželáme spravodajcovi. Teraz správa Böge a Kalfin. Štyridsaťsedem elektronicky. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Zamieta sa. Jednotka, pozmenujúci návrh 61. Proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. 39 elektronicky. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Teraz by sme pozmeňujúce návrh GUE od 49 až po 64 uh, mohli hlasovať formou unblock. Ak GUE súhlasí, ja by som ich, vyz... Uh, ich zobral unblock. Je niekto proti tomu? Tak pozmeňujúce návrh 49, 50, 51, 52, 53, 62D a 63, rovnako tiež 64. Amblok, eh, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietajú sa. Pozmenujúci na 40 elektronicky. Hlasovali ste, končím hlasovanie. Zamietá sa. 41 elektronicky. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Už som to skúšal pri EFD a neurobím to tak, hovorí pán predseda. Teraz 42. Elektronicky končím hlasovanie. Zamieta sa. 43. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 65, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 5D elektronicky. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz trojka, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 44 elektronicky. Hlasujme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 66, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 6D elektronicky. Hlasujeme. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. 7D elektronicky hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 8D elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 9D elektronicky. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 45 elektronicky. Hlasujme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 67, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 10 elektronicky. Pardon, hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Súhlasíte s EFD, že vezmeme viaceré body unblock? V poriadku? Áno alebo nie? Takže naraz hlasujeme o... Dobre, nie teda. Takže 11D. Hlasujme. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. to sa 12. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 13D elektronicky. Hlasujeme. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 45, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 48 za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 68, bolo to jasne zamietnuté. 68 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 55 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 56, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 72 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Pôvodný text. Sedemdesiat dva preveríme, hlasujme. Končím hlasovanie. Teraz pôvodný Text 27, e, kto je za prvú časť, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť 27, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 57 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 14D elektronicky hlasujeme. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamieta sa. 69 za, proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 15D elektronicky. Hlasujme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 16D. Hlasujme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Kon- zamieta sa 17D. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 18D elektronicky. Hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 58, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 19D elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 20D Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pán Lambsdorff. Pán predseda, hlasujeme tu o množstve pozmejúcich návrhov jednej skupiny, ktorá e, kladie veľký e, dôraz na to normálne, aby sa rešpektovalo rokovací poriadok pre, pre nás sú tu veľmi dôležité elektronické hlasovanie. Možno, že by mohli e, služby e, preveriť, či tu elektronické hlasovanie je potrebné pre úplne každé hlasovanie. Ja to považujem za úplne, úplne nadbytočné. 21 21 elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmejúci návrh 2, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Ešte raz sa pýtam EFD, či 21 a ďalšie až po 46 e, môžeme hlasovať e, en blok. Pán Speroni, vy ste e, dočasne zodpovedný za frakciu áno, takže hlasujeme en blok. Veď vy do tejto skupiny ešte vôbec nepatríte. Tá predsa teraz povedala, že hlasujeme en bloc. Takže 22 hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 23D. Hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 24. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 25D. Hlasujeme. Končím. Zamieta sa. 26. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 46. Otváram hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Zamieta sa. 50. V pôvodnom texte elektronicky hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Jednotka, kto je za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 27D. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 28D. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 29D. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 30 d Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 31D hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 32D hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 75 za, proti, Držal sa niekto, príjma sa. 33D elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 59, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. d elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 35D elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 70, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 36D elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 37D. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 71 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 38D elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 76, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 60, za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 73, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 74, za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa a číslo 4 ešte Elektronicky hlasujeme. Zamieta sa. A teraz návrh uznesenia v, e, v, ako celok, a to elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjma sa. Blahoželám e, pánom Böge a Kalfinovi. Myslím si, že táto väčšina z e, pozíciu parlamentu v terejších rokovaniach určite e, podporuje, vyjadruje. Pre nás je to veľké zabezpečenie tohto negociačného týmu. Ďakujem preto. A teraz v zmysle e, teda ďalšia správa, pán Dehán. Máme len jedno hlasovanie. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Správa je prijatá. Teraz správa Gresle Rivelini, eh, kde ide o rozpočtové pravidlá. Obaja spravodajci sa chcú ujať slova pred eh, samotným hlasovaním. Pani Gresla ako prvá. Kolegyne, kolegovia, pán predseda, budem veľmi stručná. Dnes hlasujete o konsolidovanom texte jedným hlasovaním. Hlasujeme o tom, že spoločné vyhlásenia budú pripojené, ale tiež hlasujete o tom, že jednostranné vyhlásenie parlamentu musí byť predložené a prečítané. Ide tu o 85 miliónov eur, ktoré e, roku 2010 e, vyplatilo Belgicko Európskemu parlamentu a ktoré boli viazané na projekty. Boli to externé príjmy v zmysle článku 18 rozpočtových pravidel. To je znenie. Inak vám ďakujem všetkým e, za to, že ste mi pomohli pri e, týchto zložitých rokovaniach. Ďakujem pekne. Ďakujeme pani Gresla, teraz pán Rivellini. Veľmi stručne, pán predseda. Dnes by som chcel zdôrazniť, že nám ide o to, aby sme prijali zjednoduše a aktualizované nariadenie týkajúce sa efektívnejšieho riadenia fondov, aby sme dokázali splniť tie ciele, ktoré sme si predsavzali. Ďakujem. pán eh, Rivelini. Návrh sa týka celkového textu. Hlasujeme o ňom. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. A teraz? V, tomto, v tejto forme pozmenený návrh sa bude teraz jedným hlasovaním ním potvrdzovať. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa návrh legislatívneho uznesenia, pozmeňujúci návrh 310 analogicky k predošlému postupu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa legislatívne uznesenie, a to elektronicky. Hlasujeme teraz. Všetci ste dohlasovali. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Takže ideme k vysvetleniu hlasovania a najprv je tu pán Fox k správe Lavier. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. V Spojenom kráľovstve eh, eh, stále eh, čelíme zrujnovaným finančným dedičstvom, ktoré nám prenechala minulá vláda. Máme zvyšené dane a museli sme krátiť e, výdavky, pretože ja som hlasoval proti tomuto rozpočtu, ktorý navrhuje e, o 6,8% zvýšiť e, výdavky EU a keď EU vyžaduje takéto veľké zvýšenie, tak potom každé zvýšenie je neopravnené a ťažko si myslieť, že niečo by pravdepodobne